Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Drahí kolegovia, vážené dámy, vážení páni, e, budeme pokračovať e, v našom zasadnutí, čiže budeme pokračovať e, v tom bode, kde sme to prestali, čiže dnes na obed. A budeme hovoriť o Európskom fonde pre prispôsobenie sa globalizácii a dávam slovo uh, spravodajcovi González Pons, ktorý predstaví správu o tomto fonde v regióne Castilla i León v hodnote 700 tisíc eur. Nech sa páči, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. 5. decembra 2013 Španielsko požiadalo o pomoc e, z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii, aby e, pomohol tento fond 580 zamestnancom, ktorí prišli o prácu v drevospravujúcom, drevospracujúcom priemysle v regióne Castilla i León. Čiže e, chceme poďakovať Európskemu parlamentu za to, že e, prispel k e, tomu, že sme získali e, túto pomoc. Takisto chcem poďakovať piatim skupinám, um, s posla- politickým skupinám poslancov a takisto chcem poďakovať um, mesto správe, samozpráve tohto regiónu. Komisia skonštatovala, že E, tento región, región splňa všetky požiadavky na to, aby mu bolo udelená, bola udelená táto pomoc. E, celý balík tejto pomoci predstavuje 1,4 miliónov eur a prostredníctvom tohto fondu Únia na tento balík prispela 700 e, tisíc eur. Pomôže to tým pracovníkom, ktorí eh, si nemôžu nájsť nové pracovné miesto a budú sa financovať opatrenia, aby sa mohli reintegrovať na pracovný trh. Eh, týchto ľudí postihla globalizácia a jej postranné javy, takisto ekonomická a finančná kríza, ktorá mala obrovský dopad na zamestnanosť v celej Európe a zvlášť v Španielsku. Ako si môžete prečítať v správe, vidíte, že objem drevospracujúceho priemyslu a cukrového priemyslu v Európe sa dramaticky znížil v rokoch 2008 až 2009 a v Španielsku bol ten objem, ten pokles ešte väčší, predstavoval až 28,5 V regióne Castilla i León um, o prácu prišlo mnoho ľudí a v tomto regióne práve 580 e, pracovníkov. Ako člen Európskeho parlamentu a ako Španiel e, si myslím, že je dôležité solidárne pomôcť týmto občanom najmä vtedy, ak pochádzajú z takého regiónu, kde e, je problém so zamestnanosťou a táto zóna je už historicky spojená s drevárským priemyslom. Ehm, je tam veľmi nízka hustota osídlenia a ak sa zatvárajú fabriky, e, ktoré predstavujú hlavný priemysel, má to veľký dopad na obyvateľstvo. Ak to všetko zhrniem, chcem pripomenúť, že boli splnené všetky požiadavky na to, aby e, sme získali pomoc e, z tohto fondu. E, výbor pre rozpočet bude musieť odsúhlasiť túto sumu, ktorá sa využije na integračné opatrenia asi 400 pracovníkov. Na záver chcem poďakovať Európskej komisii za prijaté rozhodnutia a chcem zdôrazniť, že práve poslanci z našeho výboru sa o to zaslúžili španielskí zamestnanci potrebujú čo najskôr získať túto pomoc, aby mohli nájsť nové povolanie musíme e, spojiť naše sily, aby sme zabránili nárastu nezamestnanosti v Európe, hlavne ak ide o zamestnancov z malých a stredných podnikov z tých regiónov, kde je nízka hustota osídlenia a preto majú e, ťažkosti nájsť si nové povolanie a zabezpečiť si budúcnosť. Ďakujem, pán spravodajca, hovorí pán predseda, za vaše argumenty. Naša, náš výbor bude hlasovať o tejto správe budúci týždeň. Stretneme sa v štvrtok 11. a 11. budeme hlasovať o vašej správe. No a potom na plenárke správa bude predstavená 18. septembra. E, Chcem sa spýtať, či má niekto nejaké otázky a pripomienky. Ak nie, tak prepašte. Ja vous avez la parole. Nech sa páči, máte slovo. Only actually one question and... Ja mám jednu otázku. Je to procedurálna otázka? a týka sa to všetkých takýchto žiadostí. Chcem sa spýtať, ak e, napríklad Fínsko predloží žiadosť, môžem byť ja spravodajkyňou? pretože e, keďže to je z Fínska, ja som presvedčená, že potrebujeme tieto finančné prostriedky, takže potrebujeme aj nejaké pravidlá. Ja si myslím, že z etického hľadiska máte na to právo, aby ste sa pozreli na takúto správu a predsa ak rešpektujete hlavné princípy, ak máte zmysel pre rovnosť a ak teda zaručíte, že viete byť nezávislá, že budete mať odstup Debate sobre esta questão, mas gostava de informar a colega que esta situação já... Nuž, chcel by som informovať kolegov, že táto situácia eh, sa už diskutovala, koordinátori sa jasne rozhodli a my za EPP sme povedali jasne, že podržíme si svoju pozíciu a že nič e, ne, e, nie je proti tomu, aby e, člen výboru vypracoval správu v prospech svojej krajiny. Napríklad, keď som spravodajcom pre rozpočet a a chceme zabrániť negatívnym dopadom správneho hľadiska však nikto ne, nič nehovorí proti tomu. Tým pádom len stúpa hodnota e, poslanca. A keď niekto nesúhlasí s tým, čo hovorí poslanec, e, ten e, môže vždy ešte po, podať pozmeňujúce návrhy. Nezažil som, že by niekto pri tejto otázke mal dojem, že vzniká nejaký deontologický či etický deficit. Nie je to poprvýkrát, že e, by e, poslanec z príslušnej krajiny e, vypracoval správu k danej udalosti. <clears throat> Pre mňa je tá správa uzavretá, realizovala sa, poslanci mali možnosť, majú možnosť vykonávať si svoj mandát, ste európsky poslanci, iste každý je dnes spojený i so svojou krajinou. Ale tiež je dôležité, že sa tu preukáže, že robíte prácu pre krajinu, ktorú, ktorá vás zvolila. E, naša pozícia je tým jasná. Po právnej stránke, podľa mňa, dokonca morálne i eticky, je naša pozícia nenapadnutelná. Ďakujem. Merci, monsieur Echenique. Ďakujem, pán Echenique. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som chcel povedať, že milión 400 tisíc eur, ak to vydelíme 400, tak je to 3500 eur na jedného zamestnanca a je isté, že táto suma nevyrieši životné problémy tých osôb, ktoré prišli o správu, pardon, o prácu. A preto by sme mali podporiť mobilizáciu fondov hneď a preto budem hlasovať, teda ak nebudem náhradníkom, tak budem hlasovať za toto rozhodnutie. Mali by sme však e, sa zamýšľať skôr nad prevenciou e, ako už nad konkrétnym liečením choroby táto, títo ľudia prišli o prácu, takže by sme si mali povedať, že nebudeme reformovať pracovný trh, ako sa to robí v mnohých členských krajinách. A mali by sme skôr myslieť na e, zamestnancov, na, ľuďoch, na ľudí na pracovnom trhu a na to, aký dopad má na ich životy globalizácia. Čiže financovanie tohto typu nevyriešia problém v jeho koreni. Ďakujem. Merci. La parole est à Madame Gardia Zabal. Ďakujem, pani Gardia Zabal. Ďakujem, ja som takisto požiadala o slovo, ale potom, čo povedal, um, čo vystúpil um, predrečník, teda pred rečníkom a hovorila, že táto pani poslankyňa hovorila o tom, že človek z danej krajiny nemôže alebo môže robiť e, správu. Toto sme už hovorili aj na schôdzi koordinátorov. Mohli by sme vysloviť pochybnosti o tom, či my ako poslanci sa môžeme zamýšľať nad princípom tohto fondu. My môžeme povedať uh, áno alebo nie, môžeme to ohodnotiť a my držíme uh, vlastne my rozhodujeme o tých peniazoch a chcem povedať, že neexistuje e, žiadna zábrana e, pre človeka, ktorý chce vypracovať správu o svojej e, krajine. Nie je žiadna prekážka. Možno, že práve ten človek pozná lepšie situáciu, ale my nemôžeme predsa dávať privilegium a uprednostňovať niekoho, E, E, kto si e, vyberie túto tému. Samozrejme, budeme hlasovať na budúci týždeň. Súhlasím, že toto nie je riešenie e, na problémy ohľadom zamestnanosti, ale je to malá pomoc tým ľuďom pri rekvalifikácii a pre začlenenie sa na pracovný trh. Ďakujem, pán Depre. Uh, oui, monsieur le président. Euh, Ďakujem. Ja by som chcel uh, verejne chcel priznať svoju vinu, pretože počas uh, zasadnutia uh, koordinátorov som práve zastával pozíciu, ktorú opísala kolegyňa, ale bola to tiež väčšina za to, aby sa prijala pozícia, ktorá pripomínala ktorú pripomínala všeobecne pani spravodajkyňa vy ste neboli informovaná o rozhodnutí, ktoré e, vzniklo počas e, zasadnutia koordinátorov. V tomto smere beriem na seba e, zodpovednosť. Zdieľam váš názor, hovorí pán predsedajúci, pán Kalmel. No, len kratúčko na doplnenie, pretože mám dojem, že niektoré príspevky príliš sa orientovali na tú vec, ale sme tu v rozpočtovom výbore a podľa mojich skúseností tomuto výboru často e, v tomto výbore často treba e, zastávať naozaj e, rozpočtové kroky, ktoré sú vyslovene hrôzami pre niekoho. Bolo by nesprávnym signálom rozpočtového výboru, keby sme E, e, smerom von vysielali signál, že e, v prípade pochybnosti máme vždy peniaze. My nie sme nejaký požiarnický fond na hasenie najväčších problémov. Musíme si totiž i krásť otázku, že tu nejde o vyliečenie úplné, ale len zaoberanie sa symptómami. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. Pán spravodajca. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem poďakovať všetkým kolegom za podporu v prospech uvoľnenia týchto prostriedkov. Chcel by som povedať ešte dve veci na záver. Nejde tu o odškodnenie, ale ide o fond na profesíne znovu začlenenie ľudí, ktorí stratili pracovné miesta. Nie ide tu o odškodnenie za stratu pracovného miesta, ale ide o to pomôcť pracujúcim nájsť iné pracovné miesto, možno v inej profesii, než tomu bolo v minulosti. V tej diskusii ide o toto. A po druhé, pokiaľ ide o, o fínskeho kolegu, nie je to niečo druhoradé, je to naozaj téma, ktoré, ktorá sa týka podstaty našej práce. My nie sme administrátori, nie sme e, sudcovia, my sme poslanci, sme zástanci záujmov občanov. Tak to vidím ja. Ja zastávam obsahy, e, e záujmy tých, ktorí ma volili. Keby ma boli zvolili vo Fínsku, zastával by som záujmy Fínov ale e, ne e, rozhoduje tu vždy predsa o tom jeden poslanec, ale všetci. E, nikto to nerozhoduje individu, e, individuálne. Ten individuálny jeden poslanec má len tú čest zastávať svojich voličov. Preto a na to som mal dnes v tomto výbore možnosť. Máte pravdu, ten globalizačný fond, máte pravdu, je nemožno použiť len preto, že sa delokalizovali e, dielne a odišli do inej krajine. Treba robiť skôr reformy reálne, aby sa zachovala konkurencieschopnosť a vyhnúť sa e, neustále prichádzajúcim katastrofám, ktoré majú potom ťažké dopady. Tento fond na prispôsobenie sa e, následom globalizácie, následkom globalizácie je pokus e, o uľahčenie dopadov e, globalizácie a, a umožnenie rekvalifikácie. Týmto uzatváram túto diskusiu. 11. budeme hlasovať. Máme tu vyjasnené to, čo chceme rozhodnúť 11. septembra. Prejdeme na ďalší e, bod. Nils Storvalds nám povie, o svojom návrhu stanoviska, ktoré dostali v piatok v 29. Eh, poslanci. Ide eh, eh, postoj tohto rozpočtového výboru, pokiaľ ide otázku koordinácie ekonomických politík a pokiaľ ide o spustenie priorít, vlastne o priority roku 2014 Tentokrát budem veľmi stručný, pán predseda. Je to rozpočtový pohľad e, na implementáciu Európskeho semestra v roku 2014. Neskôr sa to skombinuje so správou Ekonu na tú, tú istú tému, takže verím, že budete to čítať spoločne e, so správou Filipa de Bakera z Ekonu. Podčiarkuje sa tu význam rozpočtu, pri vytváraní pracovných miest, raste a tak ďalej a vyrovnávaniu nerovnováh. Pripomína nám to, že fiškálna situácia sa dá uľahčiť novým e, systémom vlastných zdrojov, čím by sa mohli e, znížiť e, tie príjmy z HDP. Stále ešte čakáme na E, štartovací výstrel, k tejto problematike. Vzhľadom na diskusiu dnes o rozpočte 2015, e, e, alarmujúca situácia na oboch stranách platieb záväzkov, spustenie nových programov a problémy s tým spojené. Sú tu i ďalšie témy, ktoré sú v správe Debaker, ktoré by sme mohli e, pomenovať i tu, keďže e, E, sa splínu, tak nie, netreba ich e, pomenovať osobitne. Pozmeňujúce návrhy treba podať do 15. septembra a 30. septembra budeme môcť hlasovať o e, stanovisku. Ďakujem. Merci. Ďakujeme za toto oznámenie nejaké výhrady k tomu, pán Hernández? my stručne. V mene kolegyne Gresle, ktorá tu dnes nemohla byť, by som chcel pánu spravodajcovi Torvalcovi e, zablahoželať e, k tejto správe. Je tu mnoho spoločných bodov s tým, čo tu bolo nadnesené, sme samozrejme za to, aby rozpočet e, rozbehol rast. Je dôležité tento program už teraz povzbudiť, aby sme e, bojovali za, e, nezamestnanosť, ne, za, za zamestnanosť mladých, e, záruku pre mladých, nezávislosť v dodávkach energií. Osobitne potom štrukturálne reformy v celej eurozóne. Je tu naozaj veľká, veľké prepojenie. To všetko sa postupne vykryštalizovalo. A tu by som chcel ešte raz v mene pani Grosle povedať, aby členské krajiny sa postarali e, ešte raz o to, aby sa lepšie využili prostriedky na zvýšenie e, konkurencie schopnosti. Je jasné, že inštitúcie sa musia snažiť o splnenie všetkých kritérií, aby sa najmä zaplatili platby a aby rada E, tu spolupracovala, pretože sa nás to všetkých týka. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som predovšetkým chcela poďakovať spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu e, v tejto súvislosti. E, v zásade teda súhlasím s tým jeho nasmerovaním, ale pár úvah by som chcela spomenúť. Poprvé, sú to už roky, čo parlament dôrazňuje dôležitosť európskeho rozpočtu členským štátom, pokiaľ ide o, ich, pokiaľ ide o jeho podporu pre zamestnanosť a rast. Avšak členské štáty naďalej podrývajú jeho efektivitu. A preto naozaj súhlasím silne s návrhom, aby do každoročnej analýzy sme zahrnuli aj dopad toho, aký má rozpočet EÚ na, národnej, na národné náklady, aj teda na regionálnej a lokálnej úrovni. A pokiaľ ide o e, e, záruku pre mladých, to by sa tiež nemalo vnímať ako záťaž pre e, verejné financie. A chceme, aby naše rozpočty boli zdravé, potrebujeme Európanov, ktorí pracujú, ktorí produkujú európskych mladých, ktorí by mohli skonkretizovať svoje myšlienky, svoje talenty aby tak podporili aj naše hospodárstvo. Takže chcem ešte raz pripomenúť, ak členské štáty chcú uh, znižovať e, svoje podiely na európskom rozpočte, tak e, veľmi jednoducho e, by bolo dobre, keby sa vytvoril naozaj systém vlastných zdrojov pre Európska únia, ako to už veľakrát Európsky parlament požadoval. Preto žiadame od pracovnej skupiny pána Montyho ambiciózny návrh odvážnejší návrh, ktorý by išiel takýmto smerom. Stabilita ktorú Európa e, e, hľadala v týchto rokoch, nepriniesla zmenu k lepšiemu v živote e, občanov. Čoraz viac ich prišlo o prácu, čoraz viac podnikov muselo zatvoriť svoje brány. Stabilita je dôležitá, chcem to samozrejme zdôrazniť aj ja tu. A sú potrebné štruktúralne reformy aj na pracovnom trhu, ale na to, aby sme mohli podporiť zamestnanosť, E, je dobré, aby sme e, boli naozaj dobrou konkurenciou na globálnej úrovni. Aj e, na začiatku budúceho semestra by bolo dobré, aby sme nestratali z pamäti tieto aspekty. Členské štáty by mali mať na pamäti, že rozpočet EÚ je veľmi dôležitý pre ich ekonomický rast. A je aj želateľné, aby členské štáty, obzvlášť tie patriace do eurozóny, príjmali potrebné reformy, ktoré majú podporovať rást, ale aj e, e, majú pomôcť, aby sme sa vyhli tomu, aby predstavovali záťaž pre budúce generácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Nikto ďalší sa už o slovo nehlási. Takže by som chcel jednoducho vám pripomenúť, že pozmeňujúce návrhy k tejto správe treba podať na neskôr 15. septembra o 17. a v hlasovanie v rozpočtovom e, výbore sa uskutoční 30. septembra. Takže máme, vlastne sme vyčerpali program dnešného dňa a ja sa vás, na vás teraz obraciam s, s bodom, e, s otázkou na rôzne Máte nejaké e, e, otázky? Ak nie, tak e, ešte, ešte požiadam koordinátorov, aby tu zostali, pretože ráno sme ich zasadnutie prerušili. Chcem všetkým poďakovať, všetkým tým, ktorí ste boli na tomto zasadnutí rozpočtového výboru. Ďalšie stretnutie bude v štvrtok štvrtok 11. septembra o 9. tu v Bruseli. Končím zasadnutie s výnimkou koordinátorov teda.